je vyhlásenie Rady a komisie implementácia Európskeho roka rozvoja a jeho odkaz. Dávam slovo pánovi Šmitovi za radu, nech sa páči. <laughs> Monsieur le Président. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, niekoľko dní od oficiálneho uzavretia Európskeho roka pre rozvoj v decembri v Luxemburgu. Som šťastný, že môžeme viesť rozpravu k tomuto príkladu vynikajúcej spolupráce medzi európskymi inštitúciami, členskými štátmi, občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a všetkými tými, ktorých sa týka otázka rozvoja. Od začiatku Rada a členské štáty EÚ sa veľmi priamo implikovali v Európskom roku pre rozvoj, hlavne v rámci prípravných prác na úvod pri a rozhodnutí Európskeho parlamentu a rady, ktoré umožnili spustiť Európsky rok pre rozvoj na základe návrhu komisie. A od 1. januára 2015 sme boli pripravení oslavovať a zažívať tento rok podľa hesla náš svet, naše dôs- naša dôstojnosť, naša budúcnosť. Pripravili sme výnimočné aktivity, aby sme upozornili na dosiahnuté výsledky EÚ e, spolu s členskými štátmi ako svetový donor e, verejnej rozvojovej pomoci. Boli také významné udalosti ako otvorenie v Rige, rozpráva v Bruseli o agende po roku 2015, hlavne pre mladých, za prítomnosti generálneho tajomníka OSN Ban Ki-moona. Veľké množstvo členských štátov zorganizovalo vo svojich krajinách otváracie akty Európskeho roku pre rozvoj za prítomnosti významných osobností a preukázali tak svoju angažovanosť v prospech e, rozvojovej pomoci. Členské štáty predovšetkým zohrali kľúčovú úlohu v realizácii tohto roka a tým, že robili aktivity, ktoré boli čo najbližšie európskemu občanovi. Spolupracovalo sa s miestnymi samozprávami, občianskou spoločnosťou, s predstaviteľmi kultúry, výskumu, všetkými tými, ktorí tým či onakým spôsobom cítia zodpovednosť a solidaritu Tiež sme spolupracovali so súkromným sektorom, pretože jeho úloha je kľúčová. E, rozvoj je e, vec, ktorá sa týka nás všetkých. Spolupracovali sme e, so sociálnymi médiami, s IT technológiami, aby sme oslovili všetkých, hlavne mladých. Mladí sú centrom agendy programu rozvoja po roku 2015 tiež bolo nevyhnutné ďalej pokračovať, podporovať v podpore e, týchto aktivít, ich záujmu, aj v podpore tých, ktorých sa necítia dostatočne zainteresovaní. Rok 2015 bol emblematickým rokom bohatým na medzinárodné udalosti, ktoré sú priamo napojené na udržateľný rozvoj Expo Milano, alebo OSN a jej program e, rozvoja financovanie, konferencia v Addis Abebe, klimatická konferencia v Paríži. A to som spomenul len tie najvýznamnejšie. Toľko udalostí, ktoré boli takou rezonančnou skrinkou a možnosťou, aby EÚ e, veľmi silno a e, veľmi náhlas e, posunula svoje posolstvo potreby rozvoja Mnohé rozpravy, ktoré sme viedli za posledné mesiace aj v tejto sále, hlavne o migrácie a utečeneckej kríze, nám preukázali, že e, rozvojová pomoc je naozaj veľmi potrebná, e, veľmi často je kľúčovou, pretože veľmi často sa musíme pozerať aj na druhú stránku mince migrácie. Hovoril som o tom, keď sme diskutovali o udržateľnom rozvoji pred niekoľkými mesiacmi boj proti chudobe, a proti beznádeji, ktoré nutia ľudí, aby opúšťali svoje krajiny v tých najhorších podmienkach. To by malo byť všetko našou prioritou bojovať proti tomuto. E, preto e, je potrebné e, väčšia, potrebná väčšia rozvojová pomoc a aby sme lepšie pochopili koncept koherentnosti politiky pomoci rozvoja. Napriek ťažkej situácii európsky občania nám hovoria, že sú široko za rozvojovú pomoc a že sú solidárni s našimi partnermi. Musíme robiť všetko preto, aby tento duch naďalej pokračoval, aby vôľa solidarity sa rozvíjala konkrétnymi akciami. Chcel by som poďakovať Európskemu parlamentu a predovšetkým pani McEwen a kolegom z výboru DV za ich príspevok ktorý priniesol tento úspešný Európsky rok. Budúci týždeň, pani Mekevan, budete s nami v Luxemburgu, aby sme tento rok slávnostne uzavreli. Gratulujem vám k tomu duchu interinstitucionálnej spolupráce, ktorý nám umožnil za veľmi krátky čas pripraviť spoločné vyhlásenie parlamentu, rady a komisie, ktorý predstavuje eh, akési dedičstvo Európskeho roka pre rozvoj toto vyhlásenie sa symbolicky podpíše 9. decembra v Luxembursku, aby naďalej duch tohto roka pretrvával, aby vyzýval európske inštitúcie a členské štáty, aby naďalej pokračovali v úsilí zvyšovania e, povedomia občanov o rozvoje pomoci. Ďakujem pekne za Európsku komisiu. Dostáva slovo pán Mimica. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Blížime sa k záveru Európskeho roku pre rozvoj. A toto bol rok eh, pre partnerstvo, inovácie, networking a vzdielanie skúseností. Európske inštitúcie sa spojili s národnými vládami, parlamentami, s občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a medzinárodnými organizáciami, aby presadili e, posolstvo, že rozvojová pomoc je dôležitá pre všetkých e, tohtoročné moto a náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť nám neustále pripomínalo, že rozvojová pomoc sa netýka iba ľudí v rozvojových krajinách, je to aj o tom, ako my, ako Európania vnímame ich. A chcel by som poďakovať Európskemu parlamentu za kľúč, jeho kľúčovú úlohu pri podpore Európskeho roku rozvoja. Toto sa udialo v mnohých podobách. E, vidím aj námestie mimo, pred touto budovou, ktoré bolo vyzdobené e, plagátmi Európskeho roku rozvoja. Chcel by som poďakovať osobitne predsedovi Martinovi Šulcovi, pani Nine McGeven, predsedničke výboru pre rozvoj a členovi Charles Gorensovi napríklad za veľmi silnú podporu. Rok 2015 bol kritickým rokom pre rozvoj s akčnou agendou z Addis Abeby a agendou 2030 k trvalodržateľnému rozvoju, ktoré boli prijaté. E, dúfajme, že takisto sa nás, nás čaká aj ambiciozný plán v oblasti životného prostredia. Zároveň došlo k výraznému nárastu utečencov a migrantov. To je veľmi silné na pripomienka toho, aké dôležité je riešiť tie skutočné pôvodné príčiny nestability a nezákonnej migrácie Inými slovami, je treba dať každému perspektívu žiť dôstojný život, e, radšej doma, než utekať e, pred chudobou, nestabilitou alebo porušovaním ľudských práv. Pre mňa je hlavným úspechom Európskeho roku rozvoja bolo práve partnerstvo s takým veľkým počtom e, partnerov v oblasti rozvoja po celom svete. Som veľmi rád, že parlament, rada, komisia spoločne uznali e, posolstvo tohto roku s tým, že prijali spoločné e, vyhlásenie na záverečnej ceremonii v Luxembursku. Takže spracujme spoločne, aby sme udržali tohto ducha spolupráce, keď e, diskutujeme o podpore Európskeho roku v rozvoja aj po roku decembri 2015. Ehm, bez vni, presaďme tú, toto posolstvo až do budúcnosti, tak aby sa to stalo spoločným rámcom a spoločnou platformou, skutočnou platformou pre pokračujúci dialog v oblasti rozvoja v najbližších rokoch. Ďakujem pekne. teraz rečníci v mene politických skupín. Začneme za EPP pánovi Styrovi na dve minúty. Gospodine ministre, gospodine povereniče, možda smo Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Na začiatku tohto roku sme očakávali, E, že do rok 2015 bude vyzerať trochu ináč. Niektorí by možno povedia, že rok 2015 bol rokom masovej migrácie do Európy viac, e, než by si spomenuli, že to bol Európsky rok rozvoja. Migrácia dominovala našej pozornosti a našim diskusiám tu. A to všetko len potvrdzuje, aké dôležité je mať naozaj efektívnu stratégiu pre rozvoj. Tiež to potvrdzuje, že musíme sa sústrediť práve na pôvodné príčiny, e, nielen symptómy, príčiny chudoby a masovej migrácie. A tieto príčiny sú, nachádzajú práve v systematickom porušovaní ľudských práv. A v v korupcii, aj v, pri, aj vlastne v krajinách, ktoré obklopujú Európsku úniu. Takže preto bol tento rok e, rozvoja bol e, rokov na to, aby sa zvolil 16. cieľ, ktorý bude bojovať proti korupcii. Toto je veľký úspech Európskej únie a ja by som chcel poďakovať komisii za to. Teraz je dôležitá implementácia, implementácia novej globálnej agendy 2030. Musíme sa sústrediť na, na rozvojové ciele, na, na tých 16 rozvojových cieľov to by mali byť našou prioritou a mali by sme ich pretlačiť do politík, aj politík pre ľudské práva a musíme si byť vedomi toho, že nedojde k žiadnemu rozvoju bez mieru. Je tu jasné prepojenie medzi rozvojom na jednej strane a bezpečnosťou na druhej strane. Chcel by som využiť túto príležitosť a využiť, poďakovať kolegom aj z iných politických skupín za Mm, aj výboru pre rozvoj, aj pánovi Görensovi, ktorý bol veľmi aktívny v podpore tohto Európskeho roku rozvoja. Ďakujem pekne. E, je tu modrá karta. Akceptujete modrú kartu od pána Sániho? Ďakujem pekne. Eh, nechcem eh, ne, nesúhlasiť eh, s kolegom, že sa veci v roku 2015 výrazne zmenili oproti našim plánom, ale povedali ste, že bez mieru nie je rozvoj. No už v tomto roku sme boli svedkami toho, že bez rozvoja nie je ani mier. Napokon Európa má teraz veľkú príležitosť konečne presadiť zahraničnú politiku v prospech rozvoja. Súhlasíte s týmto? Máte 30 sekúnd na odpoveď, pán Štýr. Vážený kolega, tak ako som práve teraz povedal, nie je mier ehm, bez rozvoja ani vice versa, tak som to povedal. Je to ruka v ruke. Myslím si, že je tu prepojenie medzi rozvojom a bezpečnosťou a myslím si, že všetci z nás sme na to poukazovali vo výbore pre bezpečnosť. Teraz máme pred sebou novú agendu 2030 a musíme teraz e, zvážiť, aké opatrenia budeme musieť prijať, aby sme e, revidovali našu stratégiu rozvoja. Musíme odstraňovať bariéry, aby sme boli efektívnejší a podporovali bezpečnosť aj mier, aj rozvoj. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani McEwen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám iba jednu minútu dnes večer, takže sa obmedzím iba na dve e, krátke posolstva. Prvá vec, e, začali sme teda rok, že chceme aktivitu, že akciu a nie iba slova. My sme sa snažili, dohodli sme sa aj v Addis Abebe, dohodli sme sa aj v Paríži a dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu aj budúci týždeň na COP21 v Paríži. Dohodli sme sa aj na novom akčnom plánte e, pre rodovú rovnosť, ale teraz musíme už presadzovať práve tieto politiky priamo v praxi krajiny. Aj o tomto vlastne hovoril, e, hovoril aj e, komisár. Myslím si, že musíme na tieto sľuby splniť. Možno by už teraz, e, aby sme vytvorili väčšiu väčšie spojenectvo s našimi partnermi na ďalších 50 rokov rozvoju politiky. Chcel by som ešte poďakovať luxemburskému predsedníctvu za ich angažovanosť, aj lotišskému predsedníctvu, aj vám, komisár Mimica, ako aj našim kolegom, ktorí celý rok boli veľmi podporujúci, aby sa toto posolstvo dostalo von predseda. Ďakujem pekne. Teraz e, má za ECR pán Sulik na minútu

prestať snívať o európskej únii ako záchrankyni celého sveta a mieru rozvojovej pomoci zreálniť. ďakujem pekne. akceptujete modrú kartu pán sulík? od pani hautala. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať pána Golegu, či si uvedomuje, že

Σας ευχαριστώ για την ομάδα των φιλελευθέρων και δημοκρατών. Το λόγο έχει... Ďakujem za Alde, pán Gerenc, nech sa páči dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Po 11 mesiacoch rozšírenej rozsiahlej propagačnej kampane môžeme povedať, že Európska bol úspešný. Oceňujeme spoluprácu medzi aktérmi, medzi politikmi, NGOčkami, teritoriálnymi predstaviteľmi a e, súkromným sektorom. Veľké výzvy roku 2015 poukázali na nevyhnutný príspevok rozvoja k e, riešeniu problémov. Hovorím hlavne o utečeneckej kríze a posledné týždne ukazujú, aké bolo potrebné umiestniť princíp rešpektovania dôstojnosti doprostred kampane 2015. Niektorí, hlavne Európska komisia a niektoré členské štáty, konali v zmysle tohto princípu. Iní, ktorí podporili myšlienku Európskeho roka pre rozvoj, majú skôr tendenciu podporovať princíp ľahostajnosti. Žiadny prach, žiadny limit či úvaha založená na využití rozdielnosti nemôže, oceniť, nemôže ohroziť rešpektovanie dôstojnosti. Tento Európsky rok nám pripomína, že súčasné problémy Ehm, rozdielov, zlého riadenia, ohrozenia vnútorného mieru sú výsledkom toho, čo sme urobili za posledných 15 alebo 20 rokov. Tieto problémy sú výsledkom našich akcií alebo neakcií. To, čo zabudáme alebo odmietame dnes robiť, určite bude vplývať na situáciu vo svete budúcich 20 rokov. Buďme rozhodní, neustupčiví, ako náhle sa, i, i, sa týka našich uh, E, slubov. Tieto e, sluby musíme adaptovať princípom a preto nesmieme ukončiť s veľkou kampaňou zvyšovania povedomia z roku 2015. To moto náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť zaslúži, aby pretrvalo Neunavne konajme v zmysle našich cieľov a v zmysle mota Európsko roka pre rozvoj. Spoločné vyhlásenie parlamentu, rady a komisie idú jasne v tomto zmysle a musíme sa z toho tešiť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci za GUE Engel. Pani Sanchez Caltendej, ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Neodvážila by som sa robiť ani pozitívnu, ani negatívnu bilanciu tohto roka, pretože je veľmi skoro. Rok 2015 je rok veľmi významný. Od júla máme nový VFR pre rozvoj, od septembra nový normatívny program, kde sú ciele udržateľného rozvoja OSN a v budúcich dňoch v Paríži dúfam, že sa schváli ambiciózny plán boja proti klimatickým zmenám ale nemôžeme si teraz zakladať medaily, pretože tá zložitá práca je ešte pred nami a je dôležité, aby dobré zámery z roku 2015 neostali len na papieri, ale aby sa skutočne zrealizovali. Nový rozvojový program má univerzálny charakter a teda my sme zodpovední za to, aby sa stal skutočnosťou a my musíme účinne realizovať princíp e, účinných politík pre rozvoj. Len tak dosiahneme naše ciele. Musíme prestať s politikou toho, že čo to dávame jednou rukou, druhou berieme, tak ako sa to realizuje našou obchodnou politikou, keď ochudobňujeme ľudí na juhu našou obchodnou politikou ak, e, len, ak splníme si, len keď splníme dlhodobé ciele v roku 2030, len, len vtedy prinesie svoje ciele aj rok 2015. Ďakujem za zelených pani Hojbuch. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Téma Eh, to, čo sa zariadila na programy, je rozhodne eh, dôležité. Ja som sa zúčastnila v Nemecku na mnohých podujatiach a tam sa intenzívne diskutovalo o obchode, o migrácii, o potravinovej suverenite a tak ďalej a tiež o tom, čo sa všetko robí a čo sa nerobí a tiež je dobré preukázať, čo všetko sme eh, v tomto smere už dosiahli, ale nemôžeme sa upokojiť len tým, čo sme už dosiahli. Musia teraz po týchto slovách nasledovať aj konkrétne činy a to preto, aby sme zajistili budúcnosť našich detí. E, teraz e, je najmä na národných vládach, ale aj na všetkých občanoch, e, aby takýto prístup podporili v kontexte pristahovaleckej krízy. Si musíme uvedomiť, že aj ich potreby musíme naplniť, musíme ich privítať do našich krajín a musíme byť ochotní hľadať také riešenia, ktoré nám pomôžu vysporiadať sa s touto výzvou a v súvislosti s cieľmi SDG. Aj e, tu vidíme, že musíme začať sami od seba naše správanie, náš konzum, e, naš, e, naše množstvo odpadu. Aj toto musíme znižovať sveta my, musíme sami začať od seba. Ide tu o náš um, ďalší život do budúcna, ide tu o um, ďalšie naše generácie. Um, musíme teraz pretaviť slova na skutky a kľúčom je politická koherentnosť. Ďalej nasleduje pán Koral. Grazie, grazie. Ďakujem, pán predsedajúci. Nedarí sa mi tak pozitívne hodnotiť Európsky rok pre rozvoj ako kolegovia, pretože z istého hľadiska sme využili zdroje, aby sme robili reklamu, aby sme hovorili o rozvoji, ale o ňom sa hovorilo z iných dôvodov kvôli kríze ekonomickej, kvôli kríze utečencov, kvôli tomu, že navýšili sa toky utečencov a teraz e, by sme mohli e, aj teraz si uvedomiť, že ak chceme vyriešiť tieto veľké výzvy, potrebujeme e, riešiť rozvojovú pomoc aj za hranicami EÚ. Ale zatiaľ sa nezaznamenal žiadny jasný náraz týchto programov a výsledkov. Dúfajme, že zo záväzkov aj zo septembra uvidíme pozitívne výsledky do budúcnosti Ja si myslím, že v, v tejto situácii jediné, čo môžeme povedať, je dúfať, že sa situácia vylepší, pretože, ako povedala pani Sánchez, žijeme v inštitúciách, ktoré fungujú obchodnou politikou, kde jednou rukou dávame a zároveň druhou berieme. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci za ENF. E, to boli vystúpenia v mene politických snad, teraz pán Stuger. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Odkedy existuje táto politika, EÚ investovala veľa financí do rozvoja, ale nikto neanalizuje dopady, ale aké dopady či výsledky môžeme mať, keď dávame financie diktátorom v Mozambiku, v Sudáne či inde. Mugabe prednedávnom e, zorganizoval barbecue e, so slonmi. Ďalší diktátor má 36 súkromných lietadiel a pán Omar Bongo z Gabonu má apartmán za niekoľko miliónov eur v Paríži a kým existuje takýto veľký rozdiel medzi diktátormi, medzi predstaviteľmi a občanmi, tieto krajiny potrebujú financie, ale kam tie financie idú a potom občania v týchto krajinách nedôverujú orgánom a neplatia dane. Korupčný Eh, korupčné orgány, korupční predstavitelia, ktorí sú subvencovaní rozvojovou pomocou, tak naďalej fungujú a nemusia sa vôbec demokraticky odôvodňovať, vôbec nemusia odpovedať na potreby svojho ľudu. Rozvojová pomoc podporuje jedine korupčných diktátorov, takže toto bol rok paralýzy a korupcie. Pán Preda. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V roku 2014 na jar sme v Bruseli odhlasovali nariadenie, ktorým začal Európsky rok pre rozvoj a teraz sa hovorí o implementácii tohto nariadenia a čo môže nasledovať po završení tohto roka pre rozvoj. Mali sme rok na to, aby sme informovali občanov o 12 prioritných témach, aby sme im povedali, ako sa prostriedky daňových poplatníkov vynakladajú a akým spôsobom môžu tieto prostriedky zlepšiť život v tých najchudobnejších krajinách sveta. A prípad Rumunska a niektorých nových členských štátov, ktoré nemajú tak dlhoročnú tradíciu spolupráce pre rozvoj, tak tento rok bol pre tieto krajiny veľmi dobrou príležitosťou, ako osloviť občanov, pokiaľ ide o význam rozvoja. A pokiaľ ide o konzistentnosť politík, tak chválim to, že táto koncepcia sa stala jednou z priorít tohto roka teda aby EÚ mala skutočne konzistentný prístup k rozvojovým krajinám. Smie to byť len niečo v nejakom obmedzenom kruhu zasvetených. Je to skutočná celková investícia do našej budúcnosti, nie je to len o komunikácii. A uplatnenie agendy pre rok 2030 vyžaduje súhru celej série faktorov, s rôznymi záujmami, ale ak sa občania nebudú cítiť ako zúčastnení tohto procesu, procesu agendy 2030, tak sa príliš ďaleko nedostaneme. Ďakujem. Pán Guerrero Salom, ďakujem. Pán predsedajúci, ukončujeme rok, v ktorom bolo trochu viacej koherentnosti, veľa interinstitucionálneho dialogu a spolupráci s ďalšími aktérmi EP veľmi konzistentne vystupoval na medzinárodnej scéne, ale v decembri máme viacej problémov ako v januári, máme viacej krízy, rozvojových, humanitárnych konfliktov, ktoré vyžadujú ešte ambicioznejšiu odpoveď než na začiatku roka. Neboli by sme veľkorysí s tým, čo sme urobili tento rok, keby sme nevyužili impuls, aby sme odpovedali na tieto výzvy rozhodne. Prvou z týchto výziev je splniť naše záväzky venovať 0,7 nášho bohatstva, aby sme podporili tých, ktorí horko ťažko majú 0,7 nášho blahobytu. To je budúcnosť e, a to je, to je to, čomu máme venovať naše bohatstvo do budúcnosti. Ďakujem. Pán Ujazdovský. Panie przewodniczący. Pán predseda, som veľkým podporovateľom rozvojovej pomoci. A je to povinnosť Európy, o ktorej ešte hovoril Jan Pavel II, že je to solidarita v globálnej škále. Ale keďže som veľkým podporovateľom rozvoje pomoci, to by som chcela, aby sme nehovorili iba o tom e, o reklamnej kampani tej, musíme urobiť reálne vyhodnotenie e, aktivít, e, ktoré e, sa financujú z európskych prostriedkov a odpoveď na otázku, že či dobre používame európske prostriedky, aj prostriedky členských štátov, tak je tu potom dobrá otázka, že či naozaj tieto prostriedky boli dobre využívané aj tými ostatnými um, štátmi, ktoré poskytujú pomoc, ako napríklad Čína či, rozvoj, či Spojené štáty. Ja si myslím, že e, je potrebné viesť väčšiu transparentnosť do využívania prostriedkov. Tiež e, sú, je treba, aby sa politika rozvojová zmenila a, a musí reagovať na výzvy, ako napríklad momentálne máme problém s utečencami a podobne. Ďakujem. Teraz nasleduje pani kolegyňa Anderson na jednu minútu. Ďakujem pekne. Európska únia je najväčším darcom eh, poskytovateľom pomoci na svete, ale koľko z toho naozaj eh, ide na rozvoj? Koľko peňazí eh, išlo a ostalo e, na vojenské výdavky, pričom Európsky rok rozvoja sa snažil odstrániť chudobu a hlad. Európske krajiny naozaj prispievajú ku chudobe a hladu tým, že bojujú priamo vo vojnách e, alebo nepriamo na blízko východe a v Afrike e, vo Westminstri sa teraz rozhoduje o zhadzovaní ďalších bomb Um, v Sýrii. Tohle spôsobí uh, viac úmrtí, viac utrpenia. Uh, pápež minulý týždeň povedal, že takáto vojna spôsobí ruiny uh, tisíce ľudí bez vzdelania, tiež množstvo obetí a množstvo peňazí v, vo vreckách obchodníkov so zbraniami. Musíme sa snažiť takú politiku, ktorá bude spravodlivo rozdeľovať bohatstvo a ktorá uzná, že chudoba nie je prírodzeným fenoménom a že má svoje konkrétne príčiny. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Anderson. Teraz nasleduje pani Hautala na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Keďže rok európskeho rozvoja sa e, teraz e, končí a ambiciózne rokovania e, o globálnej dohode ešte stále prebiehajú, o klíme. Chcela by som upozorniť, že musíme viac e, investovať do prispôsobovania sa klimatickým zmenám v najchudobnejších krajinách sveta, ako napríklad v krajinách e, Sahelu v Afrike, pretože tieto krajiny sú najzraniteľnejšie a ich obyvateľstvo je um, nechránené e, voči dopadom klimatických zmien. Domnievam sa, že mnoho síl na trhu sa e, snaží zmierňovať dopady klimatických zmien, ale o mnoho menej pozornosti sa venuje prispôsobovaniu sa klimatickým zmenám. A toto by si podľa mňa zaslúžilo väčšiu pozornosť. E, ďakujeme pekne, pani kolegyňa. E, ste ochotná prijať otázku od kolegu Štúgera? Nech sa páči, pán kolega Štuger. Vážený pán predsedajúci, ďakujem. Chcem sa vás opýtať, pani kolegyňa. Hovoríme tu o utečencoch, hovoríme tu o klíme, všetko to spolu prepájame, všetko to spolu súvisí, klíma sa zhoršuje a preto musíme viac peňazí vyčleniť na rozvoj, a potom prichádza viac utečencov, všetko spolu súvisí, ale klimatické zmeny, ja prosím, som z Holandska a v Holandsku sme veľmi flexibilní. Sme pod hladinou mora e, v podstate. Možno by sme mali e, vrátiť nejaké peniaze Holandsku za to, koľko sme už investovali do celého tohto cirkusu. E, ďakujeme, pán kolega Štuger, nech sa páči, pani Hautala. Ďakujem za, vašu, za vaše vyhlásenie skôr. Domnívam sa, že Holandsko naozaj je schopné pomáhať e, tým skutočne chudobným krajinám sveta prispôsobiť sa klimatickým zmenám, pretože máte k dispozícii aj technológie a od nás sa očakáva v týchto rokovaniach o klimatických zmenách, že bohatšie krajiny e, sprístupnia technické inovácie, ktoré vyvinuli najmä napríklad čo sa týka kontroly záplav, ale tiež e, investícií do obnoviteľných zdrojov energie, do energetickej účinnosti. O toto sa môže veľmi e, ľahko Holandsko podeliť e, aj s tými najchudobnejšími krajinami. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Aha, vy už stojíte. Ja som si myslel, že niekto ďalší kladie otázku vo forme modrej karty. Nenašiel som tu teraz e, tlačidlo, ktorým by som vás prerušil. Naozaj dodržívate prosím pol minúty na e, otázku modrej karty a tiež odpoveď. Teraz nasleduje pán Jill. Tento rok, rok 2015, bol Európskym rokom rozvoja. Celkom iste, tí, ľudia, ktorí to sledujú e, cez YouTube a traja účastníci na galerii návštevníkov o tom iste veľmi dobre vedia. Ale povedzme si otvorene, tak ako som predpovedal minulý rok, e, toto sebastredné presadzovanie našej kampane ostalo úplne nepovšimnuté v očiach verejnosti. 17 miliónov eur, ktoré sme na to minuli, sa malo a mohlo využiť na záchranu životov a nie na reklamu toho, aký plný súcitu e, dokážeme byť, keď nakladáme s peniazmi daňových poplatníkov. Európsky rok e, rozvoja nemá absolútne žiadne pozostatky, ktoré by sa mohli preniesť do budúcna. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje kolega Líc. Ďakujem, pán predseda. Európsky rok podľa môjho názoru bol e, úspešným rokom, pretože dokázal, aká dôležitá je politická koherentnosť v rozvojovej politike. Jasne sa to ukázalo aj v 12 tematických mesiacoch, ktoré to rozpracovali. Ja som to tiež spomenul v nemeckom parlamente, že je to dostatočná koherentnosť, že existuje aj štúdia vedeckého oddelenia o tejto téme. E, tento rok mal aj pozitívne a negatívne aspekty. E, konferencii v Addis Abebe sa nám nepodarilo získať odsúhlasenie 0,7-percentnej podpory všetkých štátov pre rozvojovú pomoc. Zároveň, a tu si dovolím protirečiť kolegovi, sme viedli dobrú kampaň, ktorá dokázala napríklad, že Textilná aliancia sa o mnoho viac začala angažovať v snahe zlepšiť veci. E, zároveň to bol stimul pre ďalšie e, ciele rozvoja do roku 2030. Myslím, že sa tým zvýšila koherentnosť. Chcem sa poďakovať komisárovi aj predsedníctvu rady za túto úspešnú spoluprácu s parlamentom aj s komisiou v tejto veci. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje na minútu um, kolega Silva Pereira. Pán predsedajúci, dámy a páni, pán komisár, Európsky rok pre rozvoj nezmenil svet, to je pravda. Ani sa neočakávalo, že sa to tak stane, ale stálo za to zorganizovať. Zvýšilo sa povedomie verejnej mienky, podporilo to dialog a hlavne sa spustili programy, projekty a rozhodnutia, ktoré idú správnym smerom Vrátamne významných konferencií a medzinárodných udalostí, ako bola konferencia v Addis Abebe alebo v New Yorku ale e, e, nič, čo sme urobili, nie je e, zárukou úspechov. Jedine jasnými záväzkami budeme môcť realizovať naše skutočné rozvojové politiky. Ak budú kroky vzad v týchto politikách, tak bude dôvod byť znepokojený a rozvíjať kontakt a bude potrebné rozvíjať kontrolu. A to je to kontrolu a dohľad, čo má robiť Európska komisia a všetci tí, ktorí prijímajú rozhodnutie, ako je aj Európsky parlament. Ďakujem pekne. Teraz pristúpime k postupu HDI. Prosím e, o pochopenie, že nemôžem dať slovo všetkým, ktorí sa prihlásili. Máme takmer dvojnásobok e, e, oproti tomu, čo je povolené. Začína kolega Šogor. Nech sa páči. Ďakujem az idei európai év kapcsán mindannyian... E, ďakujem pekne. V priebehu tohto tematického roka zrejme sa všetci zhodneme na tom, že politika rozvoja je e, dôležitá najmä vzhľadom nám na aktuálnu utečeneckú krízu a tiež e, práve prebiehajúcu konferenciu v Paríži. Je v záujme európskych občanov urýchliť rozvoj v najchudobnejších regiónoch sveta a tiež posilniť rozvoj životnej úrovne ale krajina sa nedokáže rozvíjať, ak stá tisíce ľudí v aktívnom veku sa rozhodnú odísť z krajiny navždy. Migrácia je najškodlivejšia práve pre tieto krajiny, pretože ehm, masívna emigrácia podkopáva možnosť rozvoja do budúcna. Preto musíme urobiť všetko preto, aby sme stabilizovali situáciu v konfliktných zónach, pretože tí mladí ľudia, ktorí majú vzdelanie a odchádzajú z krajiny, mohli byť nádejou pre budúcnosť týchto krajín, aby neboli natoľko závislé od našej pomoci. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje teraz kolega Marias. Ďakujem, pán predsedajúci. V roku 2015 sme tiež eh, boli svedkami toho, že Európska únia sa snažila dosiahnuť okrem iného aj cieľ, ktorý súvisí s porušovaním ľudských práv a diskrimináciou a vylúčovaním. Európska únia nepodporuje v skutočnosti rozvoj vo svojich vlastných členských štátoch, teda v najbližších niekoľkých rokoch sa musí vynaložiť úsilie e, v snahe podporovať zamestnanosť a rast, e, ale peniaze, ktoré sa na to vyčlenili, ani zďaleka nestačia, najmä pre južné krajiny EÚ. Na tejto úrovni e, v EÚ teraz sme a nie je schopné docieliť a splniť ani naše stanovené ciele, iba ak by sa odpísal dlh napríklad Grécka, mohol by sa nastoliť rast a tiež by sa mohla pomôcť odstraniť chudoba a nastoliť prosperita a zamestnanosť v krajine. Ďakujeme pekne, pán kolega. Ďalej, pán kolega Jakovčič. Ďakujem pekne, pán predseda. všetky udalosti, eh, ktoré prebehli v roku 2015 na svete v tejto súvislosti, eh, dokazujú, že Európsky rok rozvoja bol opodstatnený. Európska únia, aj členské štáty a všetci tí, ktorí chceli pomôcť najchudobnejším krajinám sveta, eh, mali možnosť prejaviť túto svoju ochotu. Solidarita teda nemá žiadnu alternatívu a preto jednoznačne podporujem Európsky rok rozvoja a podporujem taktiež všetko úsilie e, zabrániť e, migrácii z dôvodu klimatických zmien. Budeme tomu musieť čoraz viac čeliť v najbližších rokoch e, a rozhodne to bude veľká výzva pre celú Európsku úniu. Ďakujeme, pán kolega Jakovčič. Ďalej nasleduje kolega Krysogonos. Ďakujem. Dnes tu hovoríme o, o rozvojovej pomoci, ktorú poskytuje Európska únia tzv. tretiemu svetu. Um, a v rámci tohto roka údajne sa má klásť dôraz v decembri na prepájanie rastu a ochrany ľudských práv. Avšak je to v podstate paradoxné, pretože iba pred troma dňami Európska rada politicky aj ekonomicky ocenila režim Erdogana v Turecku a úplne pritom ignorovala tamojšie porušovanie ľudských práv. V Ankare pred niekoľkými týždňami eh, boli um, veľmi násilne potlačené pokojné snahy o demonstrácie, taktiež eh, sa um, vykonali eh, letecké útoky na nevinných v a všetky eh, snahy podkopať eh, boj proti islamskému štátu z našej strany, ktoré Turecko robí, sú ako keby pozabudnuté. My ako keby sme zabudali na vlastné hodnoty pri kontakte s Tureckom. Ďakujem pekne, pán kolega Krisogonos. Ďalej je pán Etheridge. Ďakujem, pán predseda. Veľkej Británii rozhová pomoc e, je veľmi kontroverznou témou. Je to e, dosť e, razy rozdeľujúca. A zároveň, keď sa škrtajú výdavky na zdravotnú starostlivosť, na políciu, na vzdelávanie, podporuje sa čoraz viac financovanie zahraničnej pomoci. A aj tu zrejme britskí občania by neboli veľmi potešení, keby videli, že nielen peniaze E, e, samotná britská vláda e, posiela dosť pochybným diktátorom na celom svete, ale zároveň vidíme, že peniaze z našich daní, ktoré sme poslali EÚ a potom sa ďalej tieto peniaze posielajú a potom ešte na dôvažok vidíme, že ďalšie z našich peniazí z našich daní sa miniajú na to, aby sme sa dozvedeli aká veľká je táto um, rozová pomoc. Eh, tá je naozaj eh, úplná hrôza. Eh, ďakujeme pekne, pán kolega Etheridge. A na záver, pán Buonano. Grazie, signor Ďakujem, pán predsedajúci. Okrem toho, že som europoslanec, som starostom malého mesta na severe Talianska a keď som videl rozpočet EÚ a ako sa míňajú financie, tak za každým e, mám úzkosť a hlavne ten hnev, ako vidím, ako sa mrhá peniazmi, aká je situ- keď vidím, aká je situácia v Taliansku alebo v Európe, kde musíme veľmi pozorne sledovať rozpočet, aby sme pomohli občanom, firmám, aj tým, ktorí to naozaj potrebujú tak je úrážkou takéto fungovanie. A aby sme boli politicky korektní, a keď sa dávajú peniaze Turecko 10 miliard eur a teraz im dávame ďalej a keď vidíme, ako Turecko funguje, tak to je naozaj úrážka. A keď budeme dávať takto peniaze všetkým a zabudáme na našich ľudí v Európe, na Európanov, na tých, ktorí platia dane, ktoré nám umožňujú mať tieto financie. Rečník je prerušovaný. Ďakujem pekne, pán kolega Bonano. Tým dokončíme spontánnu rozpravu a na záver dostáva slovo pán komisár Mimica. President. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Začiatkom roku sme vedeli, že rok 2015 eh, bude kritickým rokom pre mapovanie budúcnosti rozvojovej spolupráce na medzinárodnej úrovni. Prijatie nových cieľov pre trvalý udržateľný rozvoj nám poskytuje nový kontext pre našu prácu v najbližších 15 rokoch Svet sa stáva stále zložitejším a rýchlo sa vyvíja. Nové krízy, nové výzvy, ktoré sa objavili tohto roku, nám len pripomínajú, aké dôležité je pracovať e, v prospech rozvoja a migrácia, aby pracovala pre rozvoj a rozvoj v prospech migrácie. Naša komunikácia v otázkach rozvoja musí byť naozaj inkluzívna a aktuálna. Musí zapájať všetkých paši i verejnosť, mladých ľudí do podpory e, rozvojového roku aj za hranice tohto roku. Takže pracujme spoločne na rozvoji tohto roku rozvoja, aby e, sme zabezpečili, že bude vypočutý hlas tých najzraniteľnejších. Predseda, ďakujem pekne pánovi komisárovi Mimicovi a teraz e, dáme slovo pánovi Šmitovi za, e, komis- za radu. Ďakujem pekne, vážený prítomný. Ja sa ešte raz chcem poďakovať Európskemu parlamentu za príspevok k úspechu tohto roka, Európskeho roka pre rozvoj. E, pomaly sa končí, ale naše úsilie v snahe odstrániť chudobu a vytvoriť spravodlivejší mieru, milovnejší svet musí pokračovať, dokonca sa zintenzívniť. A hlavne musí tu byť niečo konkrétne vo forme spolupráce pre rozvoj a taktiež záväzkov. Tie záväzky už boli prijaté a treba ich dodržať. 1,3 miliardy ľudí ešte stále žije v krajnej chudobe, aj keď e, stovky miliónov ľudí sa z chudoby dostali. Treba predsa len skonštatovať, že nerovnosti v rámci krajín sa alebo vo vnútri krajín sa prehlbuje, a to vo viacerých regiónoch sveta. Prežitie našej plena, planety, to je to, čo je v hre a mnohé rozvojové krajiny sú obzvlášť dotknuté uh, kvôli klimatickým zmenám. Treba teda spraviť všetko preto teraz v Paríži na to, aby sme sa vysporiadali s touto klimatickou výzvou, pretože to je vlastne význam e, udržateľného rozvoja. Rovnako nie je možný nie je možná, možná bezpečnosť a mier bez e, rozvoja, teda ak budú pretrvávať tak veľké rozdiely v rozvoji. Tento záväzok za rozvoj sa nemôže skončiť e, na konci tohto roka. Treba stále zvyšovať povedomie a presviečať aktívne naďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi ministrovi Šmitovi. Rozpráva aj.